Vautmans má slovo. Máte 4 minúty ako spravodajkyňa a následne 5 minút pre rozpravu v rámci e, bodu programu Catch aj. Pani spravodajkyňa, máte slovo. Nech sa páči. Európsky občania žiadajú, aby sme urobili viac v oblasti ochrany ich bezpečnosti. A práve preto si myslím, že malo byť kryštálovo jasné, že potrebujeme väčšiu spoluprácu, najmä medzi členskými štátmi, áno, to na jednej strane, ale aj medzi súkromným a verejným sektorom, a to prierezovo. Verejný a súkromný sektor e, sú neadekvátne v spôsobe, akým teraz spolupracujú. Potrebujeme lepšiu aktivitu. Máme 3,5 milióna občanov, 1,5 z toho v Európe, ktorí sú kontrahenti v týchto súkromných bezpečnostných službách. Musíme rozoznať, že potrebujeme regulovať tento sektor. Aké SBSky sa môžu používať, v akom rámci operujú. Potrebujeme poskytnúť náležité vyškolenie týchto ľudí, e, dohliadať na výmenu informácií a vykonávať dohľad, aby sme sa ubezpečili, že tento e, právny rámec dodržiavaný a takisto údaje, ktoré prebiehajú v tomto rámci, sú zabezpečené. Vidíme tu veľké nerovnosti medzi členskými štátmi EÚ a máme aj štandardné pravidlá, ktoré by sme, ktoré vytvárajú určitý otvorený zoznam všetkých sbs ktoré sa dajú skontaktovať a využiť na základe týchto vnútorne dohodnutých pravidel. Lenže tieto pravidlá treba, aby boli e, výraznejšie, razantnejšie. V Európskej únie vieme, že tieto mnohé súkromné bezpečnostné služby sa e, neosvedčili a to bolo potom na újmu EÚ. Mali by sme lepšie vedieť, čo sa deje v rámci týchto súkromných bezpečnostných služieb, pretože oni kontrahujú ďalších a aktivity, ktoré vykonávajú, často vyžadujú využitie zbraní a my nemáme potom kontrolu nad tým, čo sa deje so zbraniami. E, naša správa zasahuje e, dosť do hĺbky a radi by sme E, sa obratili na Európsku komisiu, aby si vzala túto tému za svoju. Aby sa napríklad vytvorila zelená kniha. Viem, že už sme vyprodukovali biele knihy, zelené knihy a všelijaké knihy, ale potrebujeme jednoducho v tejto oblasti zelenú knihu, ktorá by jednoducho priviedla všetkých aktérov aj vo verejnom sektore, aj v súkromnej v súkromnom sektore na jednu e, oblasť, na jednu jedného spoločného menovateľa a to od nás očakávajú občania Európy. Nie menej. Musíme jednoducho vytvoriť takúto spoločnú platformu pani Mogherini, aby sme vykonávali lepšie dohľad nad tým, čo sa deje v bezpečnostných službách, aby sme vedeli sa vysporiadať e, s niektorými zneužitiami, ktoré sa dejú v tomto sektore. Vieme, že oblasť obrany je možné e, vykonávať ale urobiť rovnaké bezpečie za menej peňazí, to je jednoducho e, takmer nemožné a urobiť viac za menej často zahrňa kontrahovanie agentov a e, špecialistov zvonka, lenže to sa nedá robiť bez právneho rámca. Potrebujeme viac špecialistov, ale súkromné bezpečnostné služby musia byť preverené. Potrebujeme jasne vedieť, ako zakotviť tento dohľad nad súkromnými bezpečnostnými službami a toto je príležitosť, táto správa je príležitosť možno nakoncipovať isté predbežné pravidla, ktoré možno neskôr budú viesť k smernici a ktoré budú právne upravovať to, čo môžu urobiť tieto súkromné bezpečnostné služby. Jednoducho nemôžu zaujať úlohu akej, akejsi súkromnej armády, ktorá bude niekedy používaná, keď ich oslovíme nemôžu mať vojenské zadania a toto takisto treba e, obsiahnuť a mať nad tým dohľad. Čiže moje návrhy, ktoré predkladám, sú tohto druhu. Chcem poďakovať všetkým kolegyňam a kolegom, ktorí mi pomohli skoncipovať tento text a teším sa na veľkú väčšinu, ktorou schválime našu správu zajtra. Ďakujeme vám, pani e, spravodajkyňa, za to, že ste dodržali váš časový rámec a 5 minútová spontánna rozprava. prvým rečníkom je pán Polčak. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem za udelenie slova, pán predseda. Pani vysoká predstaviteľka, ja samozrejme uznávam to, že na zabezpečení bezpečia sa vo vymedzených úlohách môžu podieľať aj súkromné bezpečnostné agentúry alebo súkromné bezpečnostné služby. Uznávam aj to, že je dobrá spolupráca s týmito službami v mnohých štátoch, ale nezdielam to volanie po nových smerniciach ani v tejto otázke, pretože som presvedčený, že súkromné bezpečnostné služby by mali požívať rovnaké práva ako akýkoľvek iný človek, ktorý sa ocitne v určitej situácii, kedy má možnosť zakročiť proti páchanému zločinu, ale nemôžu mať viac práv než bežní súkromní občania, bežné súkromné osoby. Myslím si, že E, outsourcovanie týchto služieb, ako to povedala aj spravodajkynia na konci svojho vystúpenia, je rozhodne negatívnym javom v oblasti SBS-iek a mali by sme nájsť vhodné odporúčania. Odporúčanie, ktoré by prijala komisia, odporúčanie by som rád podporil. Ďakujem. Ďakujem vám a teraz dostane slovo Kataríne Kimiči. Signora alto rappresentante, nel... Ďakujem veľmi pekne, pani vysoká zastupkynia. Počas posledných rokov súkromný sektor zaznamenal obrovskú expanziu, ktorú um, podporovali aj nárasty um, výdavkov v rozpočtoch, ktoré vlastne viedli členské štáty, že časť svojich uh, zbrojných rozpočtov museli presunúť do súkromného sektora práve kvôli rôznym účtovným drikom. A jednoducho uh, si uh, začíname zvykať, že časť ozbrojených zložiek je, je, je vlastne zabezpečená súkromnými firmami. Otázka po spore o súkromných vojenských služieb a súkromných bezpečnostných služieb, ktoré nepodliehajú rozhodčomu verejnému kontraktu a kontrole, tá nemôže byť posti- po- po- postihnutá len otázkou znižovania nákladov. Veľmi dobre vieme, aké dopady majú takéto dopady na e, oblasť spravodajstva, oblasť strategickej bezpečnosti a rizikuje, riskujeme, že sa z tohoto stávajú čisto operatívne otázky bez eh, širšieho presahu. Je dôležité, aby sme v tomto smere disciplinovali konanie takýchto firiem, zabezpečili účinné monitorovanie a takisto aj presadili dodržovanie týchto pravidel v tretich krajinách. V tomto smere potrebujeme nás, mechanizmy, ktoré budú signalizovať prípadné porušovanie takýchto systémov a pravidel. Ďakujem veľmi pekne pani Kiniči, pán Notis Marias má nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Myslím si, že je naozaj všetkým viac ako jasné, že štát má jediný monopol na vykonávanie alebo na presadzovanie násilia, respektíve na kontrolu násilia, takisto na presadzovanie práva. A preto len štátne orgány majú právo vykonávať niektoré činnosti. A vieme, k akým problémom dostáva, dochádza, keď súkromné firmy začínajú mať takisto právo používať násilie. A je to považované za čosi, čo je tolerované a akceptovateľné. A toto jednoducho nemôžeme tolerovať, nemalo by to pokračovať. A vidíme, že sa to deje. Deje sa to napríklad v Iraku, kde súkromné vojenské služby vykonávajú vojenské operácie, e, tam, kde má konať štát. Takisto vidíme, že dochádza k stratám na životoch, mučeniu, porušovaniu ľudských práv alebo aj k vojnovým zločinom. A keď takáto situácia bude pokračovať, tak vieme, že s tým nemôžeme súhlasiť. A mali by sme preto zriadiť mechanizmus, ktorý by sa snažil zlegalizovať použitie násilia súkromnými firmami. Ehm, mali by to môcť robiť len verejné orgány. Pán, po... Ďakujem pekne. Pán poslanec Dinoz, nech sa páči. Ďakujem ehm, Boj proti terorizmu znamená, že štátne bezpečnostné zložky sa javia byť neschopné vykonávať svoje úlohy účinne. Problémy, ktorým e, čelí tento štát, možno vyriešiť, ak budeme mať a keď ľudia, e, ktorí e, vykonávajú súkromné bezpečnostné zložky budú dobre vycvičené, musia byť schopní pracovať s štátnymi operačnými zložkami, ale musíme zmeniť právny základ, aby e, bola právna situácia, právna sila v týchto spoločnostiach, aby neboli problémy s e, právomocou pri výkone ich e, úloh. Ďakujem pekne. 5. minúta pani Maria Grapini domnule președinte doamnă mogherini stimați colegi Ďakujem pekne, pani Mogherini, vážení kolegovia. Som za túto správu a aj za odporúčania, ktoré sa predkladajú. je tu e, podľa štatistík naozaj mnoho takých firiem súkromných, ktoré, kde v podstate až milióny ľudí e, fungujú v rámci takýchto firiem, ktoré akoby nahrádzali fungovanie armády. Myslím, že toto je veľmi dobré odporúčanie, ktoré sa tu predkladá. A je to vlastne akoby zelená kniha pre zúčastnené strany, alebo zainteresované strany, aby došlo k e, harmonizácii predovšetkým pri najímaní takýchto vojensky orientovaných služieb je potrebná regulácia pri týchto súkromných bezpečnostných službách. Potrebujeme niečo ako európsky model. A aby existovala harmonizácia medzi členskými štátmi a musíme to harmonizovať na úrovni justičnej. Ďakujem pekne. Končím túto rozpravu a rovnako aj systém KHTI. A prosím pani podpredsedničku komisie Mogherini, aby sa ujala slova. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte mi, aby som povedala, že k tejto téme vítame, vítame správu, tvára to novú kapitolu, ktorá sa týka týchto súkromných bezpečnostných spoločností. Sú veľmi dôležité pre bezpečnosť, včítanie humanitárnych diplomatických operácií na svete. Európska únia tak spolupracuje s Červeným krížom. Myslím si, že tieto spoločnosti sú legitímne, sú potrebné, môžu zohrávať dôležitú úlohu eh, pri podpore všetkých, čo pomáhajú v týchto regiónoch, ale musia rešpektovať medzinárodné humanitárne právo, takisto poskytovateľia musia rešpektovať tie najvyššie štandardy. Táto správa poukazuje na to, že rámec už existuje, bezpečnostné spoločnosti nefungujú vo e, váku a Európska únia bola prvou organizáciou, ktorá podpísala dohodu z Montro o nových e, postupoch pre nové bezpečnostné podniky. OSN Bezpečnostná rada zvažuje na tom, o tom, že bude spolupracovať s týmito bezpečnostnými spoločnosťami. Som veľmi rada, že mám možnosť uznať všetko, čo spravila Organizácia spojených národov v súvislosti eh, s ľudsko, ľudskými právami. Budem sa sústrediť na tri body. Poprvé, ak chcete vytvoriť lepší regulačný rámec, tak ten pokrok leží v rukách členských krajín tí majú možnosť zmeniť smernicu o verejnom obstarávaní a pravidla pokiaľ ide o e, službu pre vonkajšiu činnosť. Tam musí podpísať kódex správania, treba sledovať takisto plne všetkých povinností. Po druhé, je tu e, veľká e, e, rola napríklad dronov a iných zariadení. My musíme všetko aktualizovať, musíme spolupracovať s členskými krajinami, s mimovládnymi organizáciami, s právnymi organizáciami. Avšak musíme brať do úvahy zodpovednosť profesionálnych sír. A napokon sa dotknem spolupráce Mnohé skúsenosti, ktoré sme urobili v poslednom čase, môžu pomôcť takisto súkromným e, centrám. Tieto súkromné bezpečnostné spoločnosti majú spolupracovať, tak je veľmi dôležité, aby naše inštitúcie sa pravidelne angažovali v tom zmysle, aby plnili štandardy. Dovolte mi, aby som končila tým, že to už 10 rokov odkedy, odkedy sa e, začalo hovoriť o tom, že je potrebný tento silnejší rámec pre bezpečnostné spoločnosti, to v záujme Európskej únie, aby prispievali správnym spôsobom bezpečnosti diplomatického personálu na celom svete. Ďakujem pekne. Áno, ďakujem pekne, pani vysoká predstaviteľka. E, e, ďakujem za túto spoluprácu. Ja som sa tiež veľmi e, staral o to, aby sme riadne viedli tento, túto rozpravu. Hlasovať budeme zajtra. A vítam pána komisára Dombrovský.